Bonjour. Nous allons ouvrir notre réunion. Je vous remercie de prendre... Dobre, takže otvorím schodzu. Prosím, aby ste sa usadili. Dnes máme to potešenie privítať medzi nami pani Ilianu Ivanovú, ktorá je e, členkou Európskeho dvora auditorov od roku 2016. Je teda doajenkou druhej komory, ktorá zodpovedá za kontrolu štruktúralnej politiky, výdavkov na dopravu a energetiku. E, dvor auditorov e, spadá aj do kompetencie nášho výboru a správy, ktoré vypracovávajú, sú vždy veľmi informatívne, a e, zaoberajú sa aj takými rozmermi, ktoré my tu v našom výbore e, nedokážeme pokryť. Po e, správe za rozpočtový rok 2018 som chcel, aby sme veľmi rýchlo mohli mať výmenu názorov s vami, aby ste nám mohli odprezentovať, aby ste mohli odprezentovať členom výboru prácu vaše inštitúcie, ako aj základné závery a odporúčania. Eh, považoval som eh, za vhodné vypočuť si vás aj eh, k ďalším nedávnym správam dvoru auditorov, ktoré súvisia s realizáciou, výkonnosťou a s alokáciami politiky súdržnosti. Včera sme hovorili na schôdzi o chybovosti pri spravovaní politiky súdržnosti, ktorá sa veľmi zlepšila. Miera chybovosti sa teda veľmi zlepšila, ale napriek tomu tu ešte ostáva veľa práce pred nami, aby sme sa dopracovali do situácie, ktorá bude dokonalá. Všetko samozrejme majúc na pamäti potrebné zjednodušenie využívania fondov pre beneficientov. To je rovnováha, ktorá sa nie vždy ľahko hľadá v tejto logike zdieľaného eh, manažmentu. Takže som rád, že nám dnes budete prezentovať eh, vašu prácu a všetky odporúčania eh, v relatívne krátkom čase, ktorý máme k dispozícii. Avšak táto rozprava je len prvou eh, v celom rade našich spoločných schôdzí počas tohto volebného obdobia a samozrejme chcem ešte viac posilniť spoluprácu medzi dvorom auditorom a, dvorom auditorov a našim výborom. Mm, chcem, aby sme mali samozrejme vynikajúcu spoluprácu aj medzi pracovníkmi nášho výboru a vašimi službami. Vo svojej správe ste poznamenali, že miera chybovosti prešla z 3% na 5% e, v rokoch 2017 až 2018, čiže pred rokom 2015 bola ešte vyššia než 10 e, Vaša analýza teda bude pre nás veľmi hodnotná. Chcel by som tiež povedať, že máme spoločný zámer e, možno odborať isté predsudky, ktoré sa vzťahujú na politiku súdržnosti. A myslím si, že je to pri sledovaní spravodlivých cieľov sa môžeme dopracovať. Tak ako včera povedal kolega Novakov, eh, aby sme mohli lepšie brániť politiku súdržnosti. Pani Ivanová, nech sa páči, máte slovo na 20 minút a potom dám slovo poslancom aby sme mohli sa pustiť do diskusie. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi vždy veľkým potešením, keď môžem byť vo výbore pre regionálny rozvoj, aby som predstavila našu prácu, prácu Komory 2 na dvore auditorov. A som naozaj veľmi vďačná, vďačná vám a všetkým steným poslankyňam a poslancom za toto pozvanie. A ešte než začnem, chcela by som sa ospravedlniť tým, ktorí už boli poslanci v minulosti, že možno poviem veci, ktoré už aj viete. Ale napriek tomu urobím všetko, čo bude v mojich silách, e, aby som v rámci týchto veľmi krátkých 20 minút obsiahla obrovské množstvo práce a tém, počnúc e, zhodou na jednej strane legálnosťou, pra, e, regulérnosťou výdavkov, prejdem k výkonnosti a špeciálnym správam, ktoré vypracovávame na dvore. Takže chcem povedať, Najprv pár slov o tom, ako sme zorganizovaní. Dvor väčšinu práce, ako viete, eh, delegoval do piatich komor. Každá komora má približne 5 členov. Eh, zodpovedá za definované oblasti aktivity EÚ, výdavkov EÚ. Ja, ako už bolo spomenuté, eh, zodpovedám za regionálny rozvoj a zamestnanosť. Ehm, hovoríme o tom aj ako o súdržnosti. Niektoré komory sú napríklad komora 1 zodpoveda za polnohospodárstvo, komora 3 výdavky mimo EÚ. Tie teda majú na starosti iné pol, oblasti politík a vidíte, že máme tu vlastne obsiahnuté e, tri e, štruktúrne investičné fondy a v našej oblasti a politiky dochádza k veľkým výdavkom. Ako som spomínala, robíme dva druhy auditov v komore teda audit zhody, preverujeme, či e, výdavky boli v súlade s relevantnými pravidlami, potom je audit výkonnosti, ten ide ešte ďalej. Napríklad sa skúma, či e, výdavky dosiahli želaný účinok, e, či sa to udialo s primeranými nákladmi, a či sa tým zlepšili životy európskych občanov. Takisto e, zverejňujeme e, neauditové produkty, stanoviska po legislatíve, názory, kde nie sú nejaké nové výroky auditora, ale k týmto e, neskôr poviem ešte trošku viac. Najprv sa pozriem na ten audit zhody. Ako ste už spomenuli, pán predseda, výročná správa uvádza výsledky našich auditov. Naše výsledky za rok 2018 teda boli iba minulý mesiac zverejnené. To je to tzv. DAS. A my sme uvedení v kapitole 6, naša komora. Teda my zodpovedáme za kapitolu 6, legálnosť a pravidel, regulárnosť výdavkov Ehm, máme tam e, stanoveného člena, ktorý teda mm, má na starosti e, tú správu. Je to môj irský kolega, ktorý mm, odprezentuje e, výboru KONT budúci týždeň výsledky tejto správy. Ja teda budem zatiaľ sa vyjadrovať všeobecnejšie, keďže bude ešte trošku podrobnejšia prezentácia príslušným členom komory na budúci týždeň. Ale už z toho, čo vidíte na slajde, si môžete všimnúť, že miera chybovosti Čiže e, pomer výdavkov, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, je 5 za rok 2018, čo je viac než celková miera v celom rozpočte EÚ a je to vyššie než miera e, za predošlý rok, ako ste správne poznamenali, pán predseda. A hlavný dôvod e, je že príjemcovia v členských štátoch si nárokujú projekty, ktoré nie sú oprávnené alebo výdavky, ktoré nie sú oprávnené. A jedna z vecí, ktoré si myslíme, že by mohla pomôcť znížiť mieru chybovosti, ako aj administratívnu záťaž, e, to by bolo zjednodušenie niektorých pravidiel. Spomeniem, že v Komore 2 sme vlastne pilotne skúšali nový prístup k takémuto auditu zhody za posledné dva roky a to je tzv. atestačný audit. Hlavným aspektom je, že sa snažíme väčší dôraz klásť na iné orgány e, podielajúce sa v tomto procese, teda nielen na účtovný dvor a komisiu. Je to trošku technické, takže ja sa budem venovať viac tej kapitole 6. To je len taká e, všeobecná e, prezentácia. Toto sú mapky z výročnej správy a chcela som vám ich ukázať, aby ste získali predstavu o našej práci. Máme tu dve mapky e, za tento rok. Teda tuto máme respektíve tuto máme dve obdobia výdavkové, 7 až 13, 14 až 20 a hlavným bodom je, že 220 individuálnych transakcií, ktoré sme preskúmali, e, boli z rôznych členských štátov a vychádza to z kvality práce ostatných hráčov. Budeme teda sledovať prostriedky EÚ až na úroveň príjemcu v jednotlivých členských štátoch. Náš Audit zhody má poskytnúť závery e, pre e, teda úniu ako celok. Nie sú tam teda individuálne závery pre jednotlivé členské štáty, ale my teda nedokážeme vyvodiť závery o individuálnej miere chybovosti individuálnych členských štátov pretože e, tam na to je potrebné podstatne viac práce, aby sme teda vyvodili štatisticky relevantné závery pre e, chybovosť, mieru chybovosti jednotlivých členských štátov. Teraz prejdem k časti výkonnosti. Tu si môžeme naše e, subjekty vybrať, kde si myslíme, že bude naša práca mať najväčší dosah na základe rôznych kritérií. Tu som uviedla niekoľko špeciálnych správ, ktoré sme zverejnili za posledný rok. A vidíte, že tam máme celkom širokú e, paletu tém od PPP e, cez nariadenie o širokopasmovom internete, potom je tam v oblasti dopravy niekoľko správ o e, vysokorýchlostných vlakových e, spojeniach, právach pasažierov. Ja osobne um, robím audit k urbanej mobilite, to sa má zverejniť na budúci rok. A um, je na tú dôležitú tému k dispozícii relatívne veľa e, prostriedkov EÚ, ale je na mestách samotných, ako využijú toto financovanie. Takže máme tam zdieľaný manažment, podstatne väčšie výzvy samozrejme v porovnaní s horizontálnymi programami, najmä pokiaľ ide o tú stránku výkonnosti. Spomínala som jednu z iných víziev, to je ten 13-mesačný cieľ a čo to vlastne je. Je to zhoda ktorú musíme eh, teda riešiť, pokiaľ ide o dĺžku našej správy, to je teraz uvedené v tom finančnom nariadení. A v zmysle tejto legislatívy sme si stanovili, teda je stanovený maximálne 13 mesiacov, čo je pre nás určite výzva, najmä pre komoru ako je naša, kde E, je normou vlastne ten vzdelaný manažment a ako som už povedala, väčšina našich auditov si vyžaduje prácu aj na úrovni členských štátov. Mohli by sme sa samozrejme rozhodnúť, že nenavštívime tie členské štáty, ale naše správy by boli e, potom podstatne tiežšie a menej zaujímavé, ak by to tak bolo. Samozrejme, že si to vyžaduje čas a úsilie e, zorganizovať to, zrealizovať to, ale veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sme ten cieľ splnili. Ako som už spomínala, nie všetky naše produkty sú správy z auditov, vydávame tiež na požiadanie stanoviska a niekedy aj keď nie sme požiadaní, tak robíme isté hodnotenia, briefingové dokumenty a samozrejme v legislatíve EÚ je mechanizmus, e, kde dotknuté e, orgány môžu nás požiadať o stanovisko, vrátane teda parlamentu, navrhla to komisia a príklad e, z minulého roka takejto žiadosti bolo stanovisko k e, návrhu komisie o e, nariadení e, o spoločnom poskytovaní. Je to už teraz trošku staré, pretože sa odtedy veľa udialo, ale napriek tomu tu teda mám takýto slajd, kde sú zistenia a odporúčania, ktoré sme vydali v tom čase, to, keď to stanovisko bolo zverejnené, ale ešte, ešte sa k tomu vrátim. Za posledné roky sme začali zverejňovať aj ďalšie špecializované produkty, tzv. hodnotiace s rôznym rozsahom. Tam nie sú vlastne výroky o audite, nie sú to správy z auditu, ehm, nech už je tá definícia správy z auditu akákoľvek, nie sú tam špecifické odporúčania alebo nejaké e, výroky, sú tam informácie o aktuálnych témach, e, podané takým prístupným spôsobom, aby to bolo užitočné, najmä vzhľadom na načasovanie, keď sa to prezentuje, aby to pomohlo tým, ktorí rozhodnutia príjmajú, aby prijali správne rozhodnutie. Príklady takýchto hodnotení z tohto roku, e, ktoré som ja viedla, napríklad preskúmanie toho, ako mm, sa alokujú zdroje z Fondu súdržnosti do členských štátov, to je teda tzv to sú tie tzv. prealokačné eh, fondy súdržnosti, tam sa to zverejňovalo tento rok. A potom, že do akej miery sa eh, tá implementácia eh, sústredí na výkonnosť, čiže k tomu som tiež chcela neskôr ešte povedať pár slov. Začnem teda tým stanoviskom, o ktorom som povedala, že je trošku staré, no ale napriek tomu je tam e, celkom rozsiahlý záber prípravnej legislatívy, všetky pravidla, ktoré sa, sa mali aplikovať na štruktúralne investičné fondy a samozrejme stanovisko samotné bolo tiež rozsiahle, veľmi, veľmi technické, dlhé, ale aj tak ho odporúčam tým, ktorí o to majú záujem. Dospeli sme k záverom, ku kľúčovým prvkom, čiže jednak ehm, zjednodušenie. Ako som už spomínala, povedali sme, že je to v zásade dobrá vec, avšak zjednodušenie pravidiel môže zo sebou prinášať aj riziká, tak čo sa týka zhody a aj finančného manažmentu. Čiže to je presne tá výkonnosť. Čiže treba tam naozaj dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi zjednodušením a kontrolou a dobrým výkazníctvom, čo je dôležité pre výkonnosť. A takisto e, flexibilita je dôležitá pri správovaní 7-ročného rozpočtu a komisia navrhuje taký dvojfa, také dvojfázové programovanie s jasným prerušením po 5 či 7 rokoch, aby sa zvýšila e, schopnosť EÚ reagovať na meniace sa podmienky, ale niektoré z tých mm, podmienok ešte e, potrebujú vyjasniť na úrovni dotknutej administratívy ďalší veľmi dôležitý bod, o ktorom sme diskutovali včera, je zosúladenie medzi financovaním EÚ a prioritami EÚ. To je niečo, k čomu sme sa viackrát vyjadrovali. A hoci teda už boli prijaté isté kroky, takéto silné prepojenie medzi využívaním financovania a európskym semestrom myslíme si, že najmä ak teda absentuje celoeurópska stratégia na vysokej úrovni, by bola úspešná tá stratégia 2020, to je veľký nedostatok. Možno takú stratégiu bude mať v budúcnosti, ale to financovanie už bude rozhodnuté a preto máme teda k tomu výhrady. No a potom ešte, čo sa týka zodpovednosti pár slov, ten návrh prenáša túto zodpovednosť za implementáciu skôr na členské štáty, znižuje sa úloha komisie a tu vidíme, že EU môže byť na základe toho vystavená väčšiemu riziku. Takže to je v stručnosti k tomu stanovisku, o ktorom som povedala, že je to dosť e, dlhý a technický dokument. Teraz prejdem k jednému z tých produktov hodnotiacich, ktoré som už spomínala. To je teda alokácia e, fondov z fondu e, politiky súdržnosti na roky 2027 20 až 27. Eh, nemusíte tomu samozrejme hneď na prvý pohľad rozumieť. Chcela som vám len ukázať, aké je to komplikované. Je to naozaj veľmi komplikovaný proces a cieľom tohto hodnotenia bolo, aby sme pomohli zainteresovaným subjektom pochopiť eh, vlastne racionále, ako to funguje, tieto projekty. Samozrejme, vieme, že komisia eh, je podstatne transparentnejšia než v predchádzajúcich obdobiach zverejňuje svoje návrhy v tej legislatíve CPR, ako som spomenala, ale ešte stále je to veľmi ťažko zrozumiteľné aj pre nás, aj pre mňa, ako e, členku, ktorá pre, pripravovala tú správu, bolo ťažké tomu porozumieť a potom to vlastne e, pretlmočiť do zrozumiteľnej reči. Čiže e, nie je to taký dlhý dokument ako to stanovisko k CPR, je to kratší dokument, ale má to vlastne vysvetliť tým, ktorí príjmajú rozhodnutia, najmä parlamentu, celý ten proces, aby mohli pri svojich rozhodovaniach byť informovanejší. Tuto vidíme dosah návrhov komisie na jednotlivé členské štáty. To samozrejme nie je nová informácia, je to len na ilustráciu. Máme tu niekoľko nových prvkov v tom novom návrhu. Máme tam isté limity, bez záchrannú sieť, aby sa vlastne e, obmedzil rozdiel medzi týmto obdobím a budúcim obdobím. Potom máme 6 e, členských štátov, kde sa navrhuje rovnaké množstvo e, fondov z koheznej politiky a sú tam isté variácie pre iných, sú tam nové prvky, napríklad migrácia, zmena klímy, takže sú tam nové veci a zlepšenia, ale ako som povedala, podstatné je to, že je to ešte stále komplikované a môže vzniknúť dojem, že to nie je úplne transparentné, ale sú tam zlepšenia v porovnaní s predošlým obdobím. V tejto druhej revízii, ktorú sme zverejnili, tá je trochu čerstvejšia, nedávno zverejnená. To sme sa zamerali na to, nakoľko kohezná politika zohľadňuje výkonnosť, nielen plnenie. Hlavným základom pre našu prácu v tejto oblasti bolo vyhodnocovanie rozličných správ, ktoré sme zverejnili v posledných desiatich rokoch. 69 správ sme ich celkovo zverejnili vo všetkých politických oblastiach. Doprava, sociálny sektor, infraštruktúra, mnoho správ sa zverejnilo. V rámci štruktúry sme teda rozdelili celý implementačný cyklus na 5 fáz. Ako vidíte z tejto priesvitky, strategické plánovanie až k hodnoteniu. Potom sme určili 14 určujúcich zásad, ktoré podľa nás sú dôležité preto, aby sa vynakladne prostriedkov orientovalo na výkonnosť. I je to rozdelené na všetkých 5 eh, fáz. Posledný princíp je eh, zameraný na udržateľnosť a je teda o mnoho prierezovejší. Okrem toho vyhodnocujeme podľa systému um, semaforového hodnotenia. To je také prehľadnejšie, zretelnejšie. Porovnali sme obdobie roku 2017-2014, potom 14 až 20. A tiež sa pozrieme aj do budúcna na ten ďalší časový rámec do roku 2027. Potom sme vyhodnotili, nakoľko tieto princípy boli dodržané. toho farebného hodnotenia vidíme, že došlo k značnému zlepšeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu. Väčšina chybovosti sa vytratila. To zlepšenie prebehlo už v rokoch 2007 až 13 a taktiež medzi rokmi 14 až 20, pričom medzi rokmi 2020 až 2027 tam sa toho príliš veľa až tak nezmenilo. Nesúviselo to len s aspektami výkonnosti, ale celkovo so tým, aké signály sa vysielali. Zlepšovanie v rokoch 2016 až 2020 teda bolo intenzívne, ale už sa neprenieslo do ďalšieho obdobia v rámci plánovania. Ale ako som už povedala, nadvezovali sme na tých 69 osobitných správ, ktoré sme už zverejnili. Tých 6 princípov, ktoré sú vyznačené červenou, to by som rada popísala konkrétnejšie. Zlepšenia sa dosiahli, uznávame ich, ceníme si ich, ale toto sú naozaj tie najpodstatnejšie eh, prvky. Prvý bod, a to je to najdôležitejšie, to sa týka toho, že je potrebné zaujať strategickú víziu vo výdavkoch keď som hovorila o našom stanovisku k CPR, spomenula som, e, že sme e, vykázali ako nedostatok, že chýba následnícka stratégia stratégií do roku 2020 a to je jeden z dôvodov, prečo sa posunulo k horšiemu e, plnenie tohto princípu zo žltej na červenú. Tiež tu spomíname, že Európska únia sa orientuje na rozličné ciele, niekedy si navzájom konkurujú, niekedy nie sú celkom zosúladené. To zahrňa viacročný finančný rámec, 7-ročný, potom priority komisie, napríklad Junckerov plán spred niekoľkých rokov, ale externé záväzky, ako napríklad cieľe udrateľného rozvoja. Sú teda rozličné ciele, ktoré sú tu uh, roztrúsené, ale chýba koherentný prístup, koherentná vízia. Aspoň teda začiaľ. A Hlavný princíp 9 v súvisí s tým, že revízia programov prebieha a, a aj so zakomporovaním vyhodnocovania výsledkov v porovnaní e, s rokom 2000, teraz obdobím do roku 2020, to sa tento prístup posilnil do budúcna je e, snaha dosahovať ciele e, s ohľadom na konkrétne prínosy. Čo sa týka zmien niektorých ukazovateľov a v rámci rokov 2021 komisia navrhla povinné e, strednodobé zverejňovanie v roku 2025, aby sa tam vyhodnotili e, doterajšie programy, ale nie je celkom jasné, ako toto hodnotenie bude prebiehať. Členské štáty budú môcť vykonávať e, dosť značné prevody peňazí. A to znamená, že vznikne riziko vykonania zmien bez toho, aby sa zohľadnili výsledky. To je, to je vlastne príklad tlakov, ktoré existujú medzi členskými štátmi. Na jednej strane chcú míňať peniaze, ktoré sú k dispozícii, na druhej strane musia zaistiť, že míňanie bude prinášať pozitívne výsledky pre občanov. Toľko teda v stručnosti k práci, ktorej sa venujeme práve teraz. A teraz stručne k správam, ktoré sa chystajú ktoré sa chystáme zverejniť eh, v stretu druhej komory v najbližších mesiacoch. Výročná správa, to je každoročný proces. Tam bude nová časť o meraní výkonnosti od budúceho roka. Teda táto správa o výkonnosti sa eh, orientuje na eh, sektor dopravy, taktiež mestskú mobilitu, kultúrne investície, cestné prepojenia medzi európskymi regiónmi, chudoba detí, digitalizácia európskeho priemyslu. Ja som človeka, ktorá sa orientuje práve na toto. To je pre sektor priemyslu veľmi zaujímavá téma a taktiež cezhraničné programy na rok 2020. Toto sú teda správy, ktoré sa zverejnia v roku 2020, potom v ďalšom roku sa zverejní celý rad ďalších správ, ktoré sú na prísvitke uvedené. Dúfam, že som viac menej pokryla všetko, čo som pokryť mala vo svojom vystúpení. Teraz veľmi rada odpoviem na otázky a zareagujem na vyjadrenia poslancov. Merci infiniment. Ďakujeme veľmi pekne, pani Ivanová, za vašu veľmi bohatú prezentáciu aj čo sa týka konštatovaní a odporúčaní. Okamžite prejdeme teraz k diskusii. Chcel by som oceniť prítomnosť pána Erika Nebrasko, ktorý je riaditeľom z DG Regio a ktorý tiež sa zapojí do diskusie a zareaguje na otázky, ktoré budú adresované komisii. Najskôr dám slovo našej kolegyni Konstance Krejl ako prvej. Ďakujem pekne za e, túto prezentáciu. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia. Pre mňa najlepšia správa je, že Komisia má chybovosť len 3%. a To ma veľmi teší. Bol to dlho, dlhoročný boj dosiahnuť túto úroveň, aby sa podarilo znížiť mieru chybovosti na túto úroveň. Dúfam, že nové nastavenie nariadenia v finančných pravidlách a taktiež Omnibus k tomu prispeli. A dúfam, že návrhy ktoré komisia presadila v členských štátoch, tiež k tomu prispeli. Trochu ma prekvapuje, čo všetko dvor editorov vlastne robí. Ani som si neuvedomila, že tak pozorne sledujete, akú legislatívu my schvalujeme a že sa vyjadrujete k tomu, či je to prínosné alebo nie. Povedala by som, že parlament na úrovni spravodajcu k všeobecnému nariadeniu a na úrovni výboru, tam sa to e, upresnilo, aké sú ciele, teda zmena klímy, inovácie, boj proti chudobe, teda problematika ESF, to je tam dosť značne zastúpené teraz v novej podobe nariadenia a to zodpoveda našim predstavám a musíme to len nejako ešte odkomunikovať členským štátom. To je taký malý problémik, tak na okraj. Myslím, že otázka strednodobej revízie, to budeme musieť dbať na to, aby sme našli cestu naozaj pre všetky stránky, pre všetky zúčastnené strany. Myslím, že flexibilita na jednej strane je odôvodnená, to máte úplnú pravdu, ale na druhej strane je potrebná aj istota v plánovaní, najmä pre dlhodobejšie projekty. A tam je treba presadiť um, vyváženosť, väčšiu rovnováhu. Dosť ma prekvapuje, že Pre to aktuálne programovacie obdobie tú výkonnosť eh, ste označili žltým. Podľa mňa tá výkonnostná rezerva je to najhoršie, čo sme kedy schválili v koheznej politike, pretože podľa mňa bola úplne zbytočná. Teda bola by som radšej, keby to bolo označené červeným a potom do budúcna možno žltým, ale pracujeme na tom. Myslím, že všetkých nám záleží na tom, aby sme lepšie nastavili koheznú politiku na prospech regiónov, Mm, tá rovnováha medzi zjednodušením, ale zároveň zachovaním možnosti merať údaje, tak aby sme naozaj dosiahli e, prínos a hodnotu za európske peniaze. To sa musí navzájom teda vyvážiť. V každom prípade to, čo ste nám predniesli, e, som považovala za veľmi užitočné a verím, že aj v budúcnosti budeme môcť pravidelnejšie sa stretávať aj tu vo výbore. Ďakujem. Ďakujeme. Drinovakov. Ďakujem. Vždy je mi potešením eh, privítať eh, pani Ivanovú tu v našom výbore. Konstance to podala diplomaticky, tak ako vždy povedal by som. To som myslel naozaj eh, veľmi pozitívne. tomu, čo nám odprezentovala pani Ivanová. E, zdalo by sa, že parlament má jedného ďalšieho spojenca v boji za CPR. Doteraz som si to takto neuvedomil. A myslím, že ak by pani Ivanová bola s nami za stolom pri ďalšom trialógu, mohli by sme to celé z CPR uzavrieť ešte do Vianoc a posunúť to do druhého čítania. Teší ma, že tak e, hĺbkovo sa venujete koheznej politike osobitne. Vidím, že to, čo robíte do ďalšieho obdobia, naozaj je veľmi aktuálne. Videl som, že v prvom štvrt roku budúceho roka sa očakáva už prvá správa a to je práve v čase, keď bude prebiehať chorvátske predsedníctvo a pustí sa práve do rokovaní Včera sme e, tu viedli podobnú diskusiu s generálnou riaditeľkou Eurostatu a dnes s vami diskutujeme vlastne na tú istú tému, teda kohezná politika, fakty, čísla. Je totiž množstvo článkov, ktoré vlastne útočia na koheznú politiku a mnoho kolegov vlastne nepodporuje koheznú politiku, to musím povedať otvorene, ale vychádzajúc z toho, čo ste povedali vy a z toho, čo vidíme tiež priamo v teréne, tak vlastne podľa mňa vieme dokázať, že okrem čísel, okrem účtovných súvah, v koheznej politike nie sú čistí e, placovia a čistí príjemcovia. Sú len e, e, tí, ktorí majú čistý prínos koheznej politiky tu v parlamente sa snažíme presvedčiť kolegov, e, taktiež sa snažíme presvedčiť radu, ale myslím, že by sme našli ešte o mnoho lepší spôsob, ako politiku súdržnosti lepšie uplatňovať v praxi bez toho, aby sme ju úplne potopili. Vy hovoríte o zjednodušovaní. To je podľa mňa dosť zložité. Ja, keď som, to bol druhý rok v parlamente, venoval som sa uzneseniu o zjednodušovaní, potom sme e, sa začali venovať práci na úrovni pracovnej skupiny pre zjednodušenie. Táto správa o zjednodušovaní obsahovala 350 strán. Neviem, či to bolo celkom rozumné a neviem, či príjemcovia to celkom správne pochopili. Teraz na schôdze v rámci trialógu intenzívne rokujeme naozaj s nadšením. Hovoríme o elektronickej podobe kohézie, ako to prispieva k zjednodušovaniu našej práce. Teda chcem sa opýtať, či aj vy pracujete takýmto spôsobom, či máte nejakú analýzu o tom, ako elektronická podoba kohezie môže prispieť k zjednodušovaniu práce, najmä čo sa týka miery absorpcie, pretože tá aktuálna miera absorpcie je e, veľkým sklamaním. Iba 33 Pravdepodobne teda kohézia, e, aj elektronická podoba by to mohla zlepšiť, aspoň teda v ďalšom období. Ďakujeme pekne. Pakarine, koľka pakarine, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani Ivanová, za veľmi zaujímavú prezentáciu. Teraz svoju otázku položím po fínske, ak dovolíte. Pán predseda. Pani Ivanová, prednesli ste nám veľmi zaujímavú prezentáciu. Celá správa je veľmi zaujímavá. Ja som si ju prešiel, prečítal som si ju. Je tam mnoho dobrých informácií o tom, čo potrebujeme v budúcej podobe koheznej politiky, ale keby sme mohli eh, predniesť svoje želania, tak eh, ja by som mala také jedno želanie. Podľa mňa a to teraz hovorím aj zo svojich skúseností, zo svojich bývalých pozícií, ktoré som zastával. Podľa mňa by bolo veľmi dôležité, aby sa v rámci kohezie zvýšila e, miera ovplyvňovania, aby sme mali čo najpodrobnejšie informácie o tom, aké výsledky sa dosahujú. Máme členské štáty, ktoré dostávajú z koheznej politiky, zo štrukturálnych fondov, zhruba 20 eur na obyvateľa ročne. A potom máme také štáty, ktoré dostávajú 360 eur ročne na obyvateľa. Je dôležité vedieť, ako sa z týchto prostriedkov eh, z koheznej politiky, ako sa dosahujú výsledky v jednotlivých oblastiach v jednotlivých oblastiach NUC Včera som hovoril o oblastiach NUC 2, NUC 3, ale vlastne aj v porovnaní medzi mierou intenzity podpory sú tam veľké rozdiely, teda či sú rozdiely aj v plnení cieľov koheznej politiky medzi tým, nakoľko sa investuje z kohezných fondov. A podľa mňa je dôležité tieto informácie mať, aby sme ich potom vedeli vyhodnotiť a spracovať pri ďalších rozhodnutiach. Ďakujem pekne. Ďalej kolegyňa Boždanovská. Ďakujem bardzo. Ja chcem również e, przechylić się do tych... Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela poďakovať ešte raz za túto veľmi presnú prezentáciu, za množstvo údajov, ktoré ste nám poskytli. Týka sa to veľmi dôležitej oblasti, dôležitých programov a sice koheznej politiky. A tu je aj spolupráca s našim výborom v tomto smere veľmi dôležitá. Aj to ste spomenuli Pán predseda, pri príprave dnešnej schôdze podľa mňa je dôležité ešte e, zohľadniť aj zjednodušenie kontrolných princípov a flexibilitu. porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ale aj s budúcim obdobím. To je dôležité, mimoriadne dôležité pre členské štáty. Tieto štatistické chyby tu sú, členských štátoch. Prostriedky sa využívajú, mali by sa dosahovať ciele, mali by sa um, zlepšovať životy našich občanov. Podľa mňa je dôležité mať čo najpresnejšie údaje. Bolo by to užitočné aj pre dobrú spoluprácu aj do ďalších rokov, do budúcna, tak aby kohezná politika mohla byť ešte racionálnejšia a lepšie využiteľná v praxi. Ďakujem. Merci beaucoup pour... Ďakujem za toto vystúpenie. Teraz e, kolega Albrecht. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel položiť tri otázky. Jedna sa týka minulosti a dve budúcnosti. Pokiaľ ide o minulosť, čo je zrejme dôležité pre kolegov vo výrobe kont, to je otázka o tých dvoch e, úrovniach. To je pre nás dôležitá informácia. To je v podstate, prepašte, to je e, chybovosť. A čo, keď, čo stane, keď bude chybovosť e, vyššia ako v minulom roku? Ehm, keď sa hovorilo, že implementácia je príliš nízka, to sa hovorilo v tomto výbore, a keď to všetko spojíme, to znamená nízka implementácia v minulosti, zvýšená chybovosť. Otázka je, čo sa deje, ako postupovať ďalej. Je to dôležité z hľadiska budúcnosti koheznej politiky. Vo svojom vystúpení ste hovorili o minulosti aj budúcnosti spoločne, čo je pre e, dvor auditorov dosť zaujímavé, ale mňa zaujíma hlavne budúcnosť. Je dosť zaujímavé, že v tých vašich údajoch, ktoré ste nám predstavili, sa hovorí o možných škrtoch v koheznej politiky pre jednotlivé členské štáty, ale tie údaje nie sú také isté, aké predložila komisia v maji 2018, napríklad pre moju krajinu Polsko Ehm, sa hovorilo o minus 23. Vo vašej prezentácii to bolo minus 19. Neviem, možno sa milím, ale otázka. A čo pokiaľ ide o tie číselné údaje, údaje a pokiaľ ide o tieto e, zmeny v údajoch medzi rokmi 2018 a 2019? Mne zaujíma tá filozofia za tými zmenami, nie škrty ako také. A musí to byť veľmi jasné. A druhá otázka Skutočne by ma zaujímalo, ako vy ako dvor auditorov by ste chceli porovnať koheznú politiku s európskymi prioritami, pokiaľ tie priority nie sú stanovené. Alebo, to nie, nechcem provokovať, alebo možno e, beriete tematické koncentrácie ako priority. My totiž nemáme európsku stratégiu, ale máme tematické koncentrácie. E, skutočne by ich vnímať ako európske priority alebo nie. E, hovorili ste, že dvor auditorov vás informuje, že v podstate nemáme žiadnu stratégiu. Aspoň tak som to vaše vystúpenie čítal. Bude stratégia výsledkom VFR, alebo bude VFR výsledkom stratégie? E, je potrebné vidieť tie číselné údaje. A toto je moja otázka, ako sa plánujete správať v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Otázka Jana Olbrichta je veľmi zaujímavá, pretože môže byť aj predmetom diskusie medzi kolegami. Ehm, bolo pre nás zaujímavé aj to, keď ste hovorili, že dvor auditorov potvrdil, že nemá má e, strategickú viziu. My sme o tom hovorili včera. A skutočne e, máš dôvod klásť túto otázku, či tematické ciele sú v podstate, či tieto ciele tvoria strategickú víziu alebo nie. Je to teda vysokopolitická otázka, ale je potrebné, aby sme si ju prediskutovali aj navzájom, pretože sa vzťahuje aj na e, ten e, dokument CPR, či je to dokument, ktorý je súčasťou e, alebo ktorý sa odráža v politickej vízii. Je to teda zásadná otázka. Teda poprosím vás teda o odpoveď. Takisto by som chcel povedať, že e, neexistujú e, žiadne iné politiky, ktoré by boli tak e, premyslené, ako je regionálna politika. Máme okolo 9000 ukazovateľov tejto regionálnej politiky, ktorá umožňuje hodnotiť výkonnosť. To znamená, že ide o politiku, ktorá je vysoko kontrolovaná, ktorú je skutočne možné o, o je skutočne možné vyhlásiť, či je výkonná alebo nie. E, takisto, e, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, bola vystavená e, kritickým výhradám, ktoré sa týkajú alebo vy vyplývajú aj z nedostatkov v iných politikách, ako je politika životného prostredia a tak ďalej. Skrátka, nie je tu potrebné prepojenie. Ďalej otázka, bolo by potrebné e, e, takúto súdržnosť niesť do riadenia e, komunitárnych politík Takisto pokiaľ ide o e, zriadenie úradu Európskeho prokurátora, ja by som sa vás chcel spýtať, ako čo najlepšie majú spolupracovať inštitúcie ako je Europol, Eurojust s týmto Európskym úradom prokurátora, ako to všetko vníma e, dvora auditorov. Ako vy hodláte spolupracovať s týmto e, Európskym dvorom, eh, pardon, s úradom Európskeho prokurátora. A či vnímate aj nejaké rozpory, pokiaľ ide o úlohu tohto úradu vo vzťahu k politike súdržnosti. Čiže eh, e, Európska komisia bola viackrát vyzvaná, aby sa k tomu vyjadrila a ja by som eh, preto chcel eh, teraz eh, odovzdať slovo Európskej komisii, aby sa mohla v krátkosti vyjadriť k otázkam, o ktorých hovorím. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj dvoru auditorov, predovšetkým pani Ivanovej a jej týmu za všetky tieto informácie. Budem veľmi stručný. Jedna z otázok sa týkala vysokej e, chybovosti. Hovoril o tom aj pán Olbricht, okrem iných vecí, ako aj Lothar Rust z e, DG Regio, ktorá ona odpovie na túto otázku, lebo je skôr e, kvalifikovaná. Pokiaľ ide o e, e, elektronickú formu súdržnosti, toto je pre nás veľmi dôležitá vec. Domnievame sa, že všetky výmeny údajov by sa v budúcnosti mali diať elektronicky. Myslíme si, že to veľmi významne zniží administratívnu záťaž e, príslušných aktérov a takisto si myslíme, že bude možné nájsť zhodu s, so spolulegislatívcami, pretože my vieme, že v tomto prípade je to skôr rada e, než parlament, ktorá musí hľadať spôsoby, akými by mohli programoví manažéri pomôcť beneficientov nielen podporou elektronickej výmeny údajov, ale prípadne aj prostredníctvom pomoci pri digitalizácii v prípade, že by to bolo potrebné. Čiže je to pre nás veľmi dôležité a myslíme si, že by sme mohli z hľadiska zníženia administratívnej záťaže urobiť veľkú vec. Ďalšia vec, o ktorej hovoril, hovorila pani Krelová, to je súčasná výkonnosť, teda súčas, súčasnosť tejto rezervy výkonnosti. Táto je príliš mechanická, nie je dostatočne eh, pružná. Je potrebné, aby sme urobili niečo viac. Už pred viacerými rokmi sme hovorili, že e, sú to veci, ktoré sú mimo kontroly programových manažerov. Toto môžeme v zásade urobiť prostredníctvom tejto súčasnej rezervy. Môžeme to robiť aj prostredníctvom hodnotenia v polovici obdobia, ale musíme si vniesť aj potrebnú flexibilitu, pretože napríklad v minulosti, keď sme mali migračnú krízu. Všetky peniaze už boli naprogramované a nebolo možné z kohezného financovania riešiť túto vzniknutú situáciu. Toto je veľká chyba a mali by sme si preto zabezpečiť potrebnú flexibilitu pri rešpektovaní stability, ktorá je dôležitá z hľadiska dlhodobých projektov, ale treba aspoň istú flexibilitu, aby sa riešili aj novo vznikajúce výzvy. A napokon e, niečo k zjednodušeniu. Myslím si, že ten najväčší problém koheznej politiky v súčasnosti je jej zložitosť. A to je aj dôvod, pre ktorý sme navrhli 80 zjednodušujúcich opatrení a v súčasnosti sa najviac obávam toho, že mnohé z týchto opatrení budú v rámci diskusie zmiernené, ale my by sme chceli, aby tie veci zostali čo najjednoduchšie pre užívateľov. A teraz Lota ešte niečo k tým vašim otázkam. Uh, thank you, Chairman. Um, I will equally be... Uh, ďakujem. Uh, uh pre, prepašte, ja som dal uh, slovo komisii za jej vystúpenie a teraz už necháme dvor auditorov, aby sa vyjadril na všetky, teda ku všetkým tým príspevkom, ktoré tu odzneli. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. E, myslím, že sa môžem pokúsiť odpovedať aj na tú otázku, na ktorú nemala čas odpovedať um, komisia, pretože tá otázka je veľmi dôležitá. Hovoril o nej pán Olbricht a je to aj v zhode s tou prvou otázkou. Tam sa hovorilo o troch rokoch, ale to bolo v predchádzajúcom období, teraz to bude 5%. Prečo? Čiže toto je ten dôvod. Tá otázka bola dobrá, má to niekoľko dôvodov. Poprvé, Povedala by som to asi takto. E, tento, ne, nemožno hovoriť, že by sme tento rok mali nezvyčajne vysokú výchobru, vych, chybovosť. Ide skôr o to, že minulý rok bola nezvyčajne nízka e, chybovosť, hlavne z toho dôvodu, že sa vykonalo veľmi málo pladieb, len 8 miliard v porovnaní s týmto rokom. E, kedy e, sme e, už e, vyplatili vyše 23 miliard eur a zvyčajne čím menej platieb sa uskutoční, tým nižšia bude chybovosť. Okrem toho, vo vzorke z minulého roka sa vyskyt sa, nachádzali mnohé finančné nástroje, ktoré takisto prispeli k tej nižšej miere. Tento rok máme širšiu mieru, širšie rozptyl e, chybovosti, e, najmä pokiaľ ide o neoprávnené projekty, neoprávnené výdavky, e, verejné obstarávanie, to boli E, projekty, teda veci, na ktoré sa vynaložilo moc viac než 23 miliard eur, preto bola chybovosť vyššia. A pokiaľ ide o tých 25 e, v minulom roku bola táto miera 4,8, čiže toto je skôr porovnateľnejšie s touto mierou 4,8. A minulý rok to boli 3 ktoré boli veľmi nízke a my sme vedeli, že budeme musieť ten ďalší rok vysvetľovať, prečo bude e, chybovosť vyššia. Ale ako som povedala, je to z toho dôvodu, že boli nižšie výdavky. Začnem odzadu, to vašou poslednou otázkou, pán Olbrich, pokiaľ ide o rozdiel v percentuálnom vyjadrení. E, ja by som si nerobila starosti, pretože našim cieľom e, e, ako som povedala, my sme predložili tú informáciu v čase, keď bola tá práca uverejnená, ale samozrejme veci sa medzi časom zmenili. Cieľom tohto hodnotenia je skôr ukázať filozofiu, spôsob, akým sa e, robia alokácie, aký transparentný je proces a nie presne hovoriť o jednotlivých číslach a opatreniach. A to nie je našim cieľom v tomto momente. Bolo ním skôr z filozofickejšieho hľadiska vysvetliť, e, čo znamená tento proces prealokácie, aké sú jeho nové prvky a ukázať, že skutočne došlo k zlepšeniu v transparentnosti, ale ešte stále sú tu isté um, ťažkosti. Čiže toto som e, chcela skôr zdôrazniť, než jednotlivé údaje, ktorých rozdiely môžu súvisieť s rozdielom času ich uverejnenia. Uh, tá vaša otázka týkajúca stratégie je skutočne veľmi dôležitá. Ďakujem vám za túto provokáciu, ale nemôžem urobiť viac, než som už povedala a nechcem zachádzať do politických úvah, pretože Európsky dvor auditorov nie je politickým orgánom. My samozrejme eh, vypracovame posudky, odporúčania, ale pokiaľ ide o politické priority a rozhodnutia a odporúčania, to je vaša úloha. A, ale skutočnosť je taká, že neexistuje žiadna stratégia, ktorá by bola porovnateľná so stratégiou EU 2020. Čiže my vieme, že sú tu tie tematické okruhy e, v CPR a vieme, že sú tu aj rôzne ciele, ale keď sa na to snažím pozrieť a pýtam sa našich ľudí, respektíve viackrát som sa pýtala komisie, a žiadala som ju, aby, eh, aby eh, poukázala eh, nejaké rozhodnutie týkajúce sa porovnateľné s zo o 2020 odkázali nás na bratislavské vyhlásenie, ale skutočne to nie je nič, čo by bolo porovnateľné v tom smere, v akom by sme chceli porovnávať e, alebo merať konkrétne ciele. Čiže hovorím o konkrétnych cieľoch a pokiaľ ich nemáme, tak samozrejme bude oveľa ťažšie e, rozhodnúť, či sa vám niečo podarilo dosiahnuť v porovnaní s tou pôvodnou stratégiou. Čiže takúto odpoveď vám môžem v tomto momente dať. Ľutujem, že nemôžem byť konkrétnejšia. A teraz k otázke pani Kreel. Myslím si, že o tej otázke miery chybovosti som už hovorila, prečo nie 3, ale 5 prečo je to vyššie. Pokiaľ ide o návrh komisie, áno, my tieto dokumenty ako stanoviská predkladáme, pokiaľ sme o to požiadaní, ale vy ako rozhodujúce orgány samozrejme e, e, majú tú hlavnú zodpovednosť a my svojimi odporúčaniami a stanoviskami chceme v tomto procese pomôcť. Pokiaľ ide o hodnotenie polovici obdobia a hľadanie spoločných bodov e, aj o potrebe zabezpečiť potrebnú rovnováhu ako aj zjednodušenia a kontrolu. Toto sú všetko otázky, ktoré sme vždy zdôrazňovali, pretože tá správna rovnováha je dôležitá. Pokiaľ ide o tú výkonnosť, prečo nebola červen, červených číslach? My máme my si myslíme, že komisia poskytla všetky e, veci, ktoré e, boli potrebné, ale veríme, že bude možné to potom označiť ako žltú e, časť. Veľmi pekne ďakujem za pána, vystúpenie pána Novakova, ktor, podľa ktorého bolo moje vystúpenie užitočné, ale napriek tomu, že sme, ste možno, že v ňom našli nejaké pozitívne posolstva, my ako dvor auditorov nie sme, nemáme byť takými poslami nejakých takýchto um, uh, informácií, ale my, naša úlohou je veľmi faktickým spôsobom hovoriť o stave veci. Keď vidíme, že došlo k zlepšeniu, tak na to poukazujeme a naopak ale rozhodne netreba zabúdať na tie problémy, o ktorých sme hovorili už na začiatku, že tá chybovosť je ešte stále príliš vysoká, stále je na 2%, ale napriek tomu a napriek obrovským zlepšeniam, ku ktorým tu došlo od roku 2000, 2000, od obdobia 2000 až 2007, kedy sme mali až 20 a viac percentnú chybovosť. Teraz vidíme, že tá chybovosť e, klesá až k dvojpercentnej minimálnej miere. E, čiže veľa sa tu už urobilo. A pokiaľ ide o dosah a výsledky súdržnosti a príslušné údaje a ich kvalitu, to je niečo, kde do veľkej miery sa spoliehame na komisiu, predovšetkým e, v kontexte jej e, nového e, prístupu a my potrebujeme dostávať spolahlivé údaje, pretože jedine na základe spolahlivých údajov môžeme e, dobre robiť svoju prácu, ale na tie dobré údaje je potrebné mať aj kvalitné ukazovatele, a pokiaľ ide o to zjednodušenie, to už som hovorila, že tie presné, presnosť údajov o tom e, sa tu takisto hovorilo. Ja môžem z, um, e, plne súhlasiť s tým, čo sa tu povedalo. Potrebujeme mať schopnosť merať tie správne veci so správnymi ukazovateľmi, ale to sa netýka iba zjednodušenia, ale vždy je potrebné usilovať sa o tú vyváženosť k otázke pána predsedu, e, ktorá sa týka of course, the full Apple, tak e, tu skutočne nemôžem odpovedať, pretože ja od e, európskeho prokurátora Neviem, e, pokiaľ ide o e, súčasnosť, viem, že už v Luxemburgu existuje prezentácia o tom, akým spôsobom by mal byť úrad Európskeho prokurátora organizovaný a e, my sme samozrejme otvorení na spoluprácu rovnako ako spolupracujeme s OLAFom. My sa nezapájame do vyšetrovania, ale v prípade, keď ide o podvod, samozrejme e, to ohlasíme. E, tento rok sme 19 prípadov postupili OLAPu, e, ktorý potom vedie potrebné vyšetrovanie. Ale keď my zistíme takýto prípad, tak my nezačneme konanie ako taký, ale okamžite prípad postupíme na OLAP a máme s OLAPom veľmi dobrú spoluprácu. A verím a som si takmer istá, že to bude rovnako aj v prípade úradu Európskeho prokurátora. Dúfam, že som odpovedala viac menej na vaše otázky. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše vynikajúce a podnetné otázky. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše veľmi presné odpovede. Mali sme veľmi bohatú diskusiu dnes predpoludním a Ďakujem aj kolegom za kvalitu ich vystúpení. E, hovorím vám iba dovidenia, pretože sa čoskoro opäť uvidíme a budeme pokračovať e, v našej práci. Ďakujem pekne. Urobím si kratučkú prestávku, minútu iba, aby sme mohli prejsť e, aby sa udiali zmeny tu za predsedníckým stolom. Máme tu veľmi významný bod dnešného programu. Príjmeme tu medzi nami predsedu výboru regionov. Ďakujem. Ja. Dobre. Takže prejdeme e, k ďalšiemu bodu programu. Máme tu e, veľké potešenie prijať medzi nami Karl Heinza Lamberca, ktorý je predsedom výboru regiónov. Vzťahy medzi našim výborom a výborom regiónov sú už e, veľmi dlho, veľmi úzke. A dobré fungovanie inštitúcií nás samozrejme zavezuje, ale mm, nejde len o kvalitu vzťahov medzi našimi výbormi. Ehm, je tam reálne veľmi dobrý vzťah. Kahens eh, v Palerme si povedal, že máme naozaj veľmi úzke vzťahy, dnes to opäť eh, demonstrujeme a chcem povedať, ako veľmi som si vážil ten týždeň regiónov e, a úlohu, kde tam zohral výbor regiónov a úloha, ktorú ste mm, vyčlenili aj našim poslancom a aj mne. A chcem ti teda povedať e, v mene e, výboru a našich členov, ako veľmi si vážime tvoju prácu za posledné dva roky Eh, keď si bol v čele výboru regionov. Bol si veľmi eh, intenzívnym zásamcom súdržnosti a projektom Aliancii pre súdržnosť. A to vzniklo ešte pred tými veľkými rokovaniami o rôznych fondoch. Máme tu úprimnú podporu vo všetkých regiónoch Európy. A chcem tiež povedať ako veľmi je to pre nás užitočné v spoločnom boji, ktorý momentálne vedieme, aby sme bránili súdržnosť a skutočný rozpočet pre súdržnosť. V priebehu eh, týždňa regiónov sme mm, neustále diskutovali, neustále sme apelovali na členské štáty, aby neobetovali tradičné politiky aby neobetovali najmä regionálnu politiku, ktorú tak veľmi potrebujeme v celej Európe. Ale my tu v parlamente veľmi potrebujeme výbor regiónov. Veľmi potrebujeme úlohu, ktorú aktívne zohráva a zohrávajú členové výboru regiónov, keďže môžu konať v, respek- v daných členských štátoch v tomto veľmi dôležitom momente na začiatku rôznych rokovaní o budúcnosti CFP. Milika Heinz Lambert, dávam slovo na 15 až 20 minút, aby ste nám prezentovali váš náhľad na regionálnu politiku a možno na kľúčové prvky ktoré spolu s našim výborom musíme brániť v rokovaniach o CFP. A chcem povedať všetkým našim spravodajcom a spoluspravodajcom k jednotlivým fondom, že poznáme kvalitu práce, ktorú spravodajcovia výboru regiónov odviedli o všetkých tých nariadeniach a chceme z toho vyťažiť maximum, aby sme mali čo najlepšiu možnú spoluprácu počas celých týchto rokovaní. Vy ste začali veľmi zaujímavú e, diskusiu o transformácii regiónov energetická transformácia, máte veľmi zaujímavé správy vypracované k tejto téme a je to teda aj pre náš výbor inšpirácia, keď sa na nás obratí Európska komisia, aby sme e, pristúpili k našej práci spolu e, zákonodarcu. Takže nech sa páči 15 až 20 minút. Veľmi sa tešíme na vaše vystúpenie. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyňa poslanci, dámy a páni, v prvom rade, pán predseda, Chcel by som vám poďakovať, že ste ma pozvali, aby som sa pred vami dnes e, vyjadril. Účasť na, na vašej práci e, a nielen je to dedičstvo, vynikajúce spolupráce z minulosti, je tu e, naozaj veľmi dobrá spolupráca medzi týmto výborom, výborom regionov a najmä jeho výborom Koter. No ale máme tu aj novú spoluprácu, ktorá je ešte veľmi mladá napriek tomu veľmi intenzívna a plodná. E, vaša prvá cesta ako predseda Výboru pre regionálny rozvoj bola venovaná práve účasti na jednom z podujatí, ktoré organizuje Aliancia za súdržnosť v Európskom výbore regionov. Toto gesto sme veľmi ocenili v našom výbore, ale takisto ocenili to regióny a mesta Európy, ktoré spolupracujú v rámci tejto aliancie. Dnes eh, je mm, dôležitá spolupráca viac než kedykoľvek doteraz. Máme spoločné ciele vzhľadom na to, že za členských štátov niekedy majú skôr také obmedzené európske ambície a takisto musíme sa postaviť obrovskej výzve, ktorú Európa dnes musí zvládnuť. To je aj významom našej úlohy zareagovať na obavy občanov a zlepšiť ich kvalitu života. Tieto výzvy sú početné a dobre známe v končnom dôsledku. E, rast nerovnosti, zmena klímy, e, e, redukcia biodiverzity, zvládanie migračných tokov, bezpečnostné otázky. Vzhľadom na tieto výzvy zvolená predsednička Európskej komisie pani von der Leyen navrhla svojich 6 politických priorit, ktoré všetci poznáme, aj keď možno nie z hlavy, ale poznáme ich štruktúru a myslím si, že tieto priority sú správne, sú to dobré priority, ale jednoznačne je potrebné ehm, sa zamerať na ich implementáciu. Môže byť e, zaujímavé niekedy priority, ale ťažko sa zrealizujú. A tuto, vzhľadom na všetky tieto ciele, potrebujeme mať silné východisko. Tie ciele sú dobre známe, vzdielame ich, ale keď hovoríme o prostriedkoch, tak veci už také jednoznačné nie sú. Mm. Existuje príslovie, ktoré hovorí, že keď sa začne hovoriť o peniazoch, strácajú sa priateľstva. Ale naše výzvy nie sú len politické. Hlasovanie v Európskom parlamente z 10. oktobra tohto roku mm, ukázalo, veľkú väčšinu pre uznesenie, ktoré sa e, venovalo budúcemu piazočnému finančnému rámcu. Ten rozpočtový cieľ 1,3 HNI e, hrubého národného e, dochodku členských štátov, to podporujú všetky veľké politické skupiny. Považujem to za veľmi dôležité. Dnes to, čo je problematické, je solidarita medzi členskými štátmi mnohí sa nechajú viesť len e, logikou e, menšieho európskeho záujmu, čo je veľmi škodlivý postoj a ja som si vždy veľmi vážil, keď komisár Oettinger vysvetlil najprv význam ceny šálky kávy, ktorú každý Európán eh, platí za tieto veľké európske projekty, ale takisto sa mi páčil jeho argument, keď povedal, že ten argument zo strany čistých prispievateľov nie je v súlade s tým eh, základným paktom európskej politiky v prospech všetkých členských štátov. No v každom prípade dnes musíme, e, respektíve dnes, keď sa bránia ale národné záujmy, mm, je, môže to byť aj v rozpore s európskym záujmom. Už nie je dnes možné identifikovať čistých prispievateľov a čistých príjemcov rozpočtu únie, ako som už pripomenul. Je tiež nemožné kvantifikovať to pre všetky členské štáty, Eh, ako im napríklad prispieva k mm, Európsky navigačný systém alebo zniženie nákladov pri cezhraničnej doprave alebo spoločná obrana vonkajších eh, šengenských hraníc. A je mnoho ďalších príkladov, počas bohatského predsedníctva ma napríklad zaujalo metro v Sofii, obrovský projekt, silne podporovaný Európskou úniou. A potom sme dostali zoznam všetkých tých, ktorí vlastne boli beneficientami tohto projektu. Tam boli turecké autobusy, ale najmä nemecké mnohí ďalší. Teda, a myslím si, že takáto je, Nemec, takáto je európska realita a treba z toho vyvediť tie závery. V každom prípade v Európskom výbore regiónov stojíme bok po boku s Európskym parlamentom, aby sme žiadali rozpočet zodpovedajúci ambíciám Európy, najmä tým, ktoré si definovala predsednička, keď vystúpila tu v Európskom parlamente. Nové výzvy si vyžadujú nové vlastné a stabilné zdroje. Myslím si, že to je aj to riešenie. Treba sa odkloniť od súčasného systému financovania, ak naozaj chceme prekonať e, túto e, nikam nevedúcu debatu, potrebujeme mať vlastné zdroje, ale nie je to také jednoduché, ako to na prípoľad vyzerá, aj keď skupina euroexpertov predložila k tomu vynikajúcu správu. Skupina expertov E, ešte stále sa to hm, nazýva nejakí experti na vysokej úrovni. No, oni vyhodili teda dôsledky zo, z týchto záverov. V rokovaniach musíme dosiahnuť pokrok, aby sme mali e, e, viacročný finančný rámec, ktorý bude života schopný, ale teda nie za každú cenu. Nemá, nesmieme mať príliš nízke ambície. Som si istý, že naše náš výbor určite bude e, stáť pri vás vo vašom boji, aby sa to zmenilo. Rýchlosť a výsledky môžu byť niekedy v rozpore a tu e, potrebujeme podstatne viac toho, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu. Spoločný rozpočet Európy je dnes naozaj smiešný, keď sa pozrieme na úniu 500 miliónov obyvateľov okrem rozpočtového žiadame aj isté e, investičné marže, čiže e, e, účtové pravidlá, ktoré nebudú takýmto investíciám brániť. Keď hovoríme o finančných prostriedkoch, často hovoríme o dotáciách, o finančných nástrojoch, akoby nejakých zázračných fondoch, ako by ľudia mali pocit, že všetko sa vyrieši len keď sa dostanú k nejakému finančnému nástroju, ale zabúdajú, že v prvom rade ide o nahradenie e, dotácií nejakou cenou. Takže treba nájsť správnu kombináciu. A príliš veľa vecí sa nejako tajne presúva z jednej úrovne na druhú. No a my už v našom výbore veľmi dlho sa tomu venujeme. Vidíme, že sa to trošku už e, vyvinulo, aj keď táto téma dlho bola tabu e, medzi tou uh, e, riadiacou elitou v Európe. To je spôsob, ako implementovať pakt stability a rastu. Normy paktu stability, pokiaľ ide o povolený deficit, zadlženie a najmä ich kombinácia s účtovými normami, je to podľa mňa antiekonomické pretože to bráni členským štátom a verejným orgánom pristupovať ako všetci ostatní podnikatelia, napríklad k amortizácii investícií. To je niečo, čo nemôže jednoducho fungovať. Jednoducho sú veci, ktoré sa musia opäť e, preskúmať. A riešením nášho problému by mohlo byť aj v tom, že inak budeme vnímať tieto tri prvky. V každom prípade je to moje presvedčenie, moje osobné presvedčenie. Je naozaj najvyšší čas nepovažovať verejné investície ako riziko pre ekonomiku. Treba ich skôr vnímať ako potrebu na udržanie rozvoja v Európe. Dámy a páni, ak chceme zrealizovať priority, ktoré navrhuje Európska komisia, naozaj musíme mať k dispozícii dostatočné prostriedky, ale potrebujeme aj dobré metódy. Pre mňa e, tá dobrá metóda je vlastne stelesnená v politike súdržnosti. Je to spolupráca veľmi úzka medzi všetkými úrovňami vlády a u nás vo výbore regiónov. Asi vás neprekvapí, že chceme naozaj všetkým vysvetliť, že že tento systém viacúrovňový, alebo teda aspoň trojúrovňový, Európska národná a e, e, úroveň územných celkov s tými nejakými 100 tisícmi e, komún a 300 regiónov, všetkých týchto rôznych územných celkov, ktoré existujú v členských štátoch. Táto metóda umožňuje takýmto teritorializovaným prístupom diferencovať európske ciele, pokiaľ ide o fungovanie Európanov v ich meste, v ich štvrti, v dení na vidieku, tam, kde žijú. A táto e, schopnosť občianskej spoločnosti posieť výsledky, e, to sa ich e, týka. Pozrieme sa teda na priority, ktoré navrhla pani von der Leyen. Green Deal v prvom rade, Chcel by som pripomenúť, že najväčší európsky program v prospech e, ekologickej transformácie nie je ani program LIFE, ani nový program Horizont Európa, ale je to práve politika súdržnosti. 100 miliard eur sa investuje do obehov ekonomiky e, v rámci roku 2014 a 85 týchto investícií sa orientuje na inovácie a zmenu klímy. Práve v regiónoch kohezná politika prispieva k tomu, že sa buduje ekologická um, politika do budúcna a tiež sa inovujú um, energetické siete. 870 tisíc uh, domácností už uh, absolvovalo renovácie vďaka koheznej politike a to zahrňa aj solidaritu. Taktiež, keď hovoríme o um, ekonomike, ktorá má slúžiť občanom, Miliardy sa investujú aj do digitalizácie, snaja pomôcť našim malým a stredným podnikom. Európsky sociálny fond umožnil 8,9 miliónov Európanom získať novú kvalifikáciu a 7,4 milión občanom pomohol nájsť si prácu. Pre Európu, aby bola prispôsobená digitálnej dobe, 20 miliard eur sa investovalo do technológií informačných komunikačných technológií v rokoch 2014 až 2020. Pre riadenie migračných tokov aj tu regionálne celky e, s pomocou koheznej politiky sú v prvom rade vystavené e, tejto výzve a oni uľahčujú riešenie tohto problému. Rovnako, keď hovoríme o silnejšej Európe vo svete, kohezná politika aj v tomto smere zohráva významnú úlohu táto úloha bola zdôraznená aj v dokumente, ktorý sa venoval zvládaniu globalizácie, zverejnený v roku 2017 v máji. Práve kohezná politika umožnila vďaka stratégii inteligentnej špecializácie umožniť interakciu medzi európskymi priemyselnými odvetviami. Priemyselná politika pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť Európy celosvetovo a nepriamo teda tým, tým tiež využíva aj eh, neviem, politiku súdržnosti. Aj to zhrňa územné celky a regióny. Ďalej, keď hovoríme o demokratickej obnove, aj tu kohezná politika má svoju aktívnu významnú úlohu. Je to jediná politika, ktorá presadzuje, a to je aj v nariadení uvedené, zásady riadenia na rôznych úrovniach a zakomponovaní rôznych aktérov. Tiež je snaha viac zapojiť občanov do príjmania politických rozhodnutí. Myslím, že musíme sa dohodnúť záväzne a potom bojovať proti všetkým pokusom flexibilizovať túto povinnosť prístupu viacerých úrovní, kde sú rôzne partnerské e, vzťahy. Je tu totiž tendencia, vyplýva to z DNA štátov, e, je tam akási nedôvera voči regiónom, je snaha všetko centralizovať, dokonca aj to, čo sa ukázalo, že funguje lepšie v decentralizovanej podobe. A z týchto dôvodov Výbor regiónov podporuje vašu prácu, vaše úsilie snahe brániť koheznú politiku, ktorá je základným kameňom základným stavebným kameňom e, Európskej solidarity a v reáli môžeme povedať, že je to tá e, skutočná DNA našej únie. Nebudem zachádzať do podrobností, príliš technicky. Nebudem popisovať, čo obhajujeme všeobecne. Stanoviska, ktoré presadzuje výbor pre regionálny rozvoj, do veľkej miery sú v súlade aj s prioritami výboru regiónov. To je ďalší príklad našej vynikajúcej spolupráce, spoločné úsilie spravodajcov, politických skupín sekretariátu, čo sa týka legislatívnych návrhov, ktoré súvisia s koheznou politikou a tie priniesli už významný politický dopad na politickú koherentnosť v tomto programovacom období. Nebola to ľahká výzva logisticky, predovšetkým, ale ani pre vás, ani pre nás. Museli sme to často zosúľadiť Nie všetci sme totiž európskymi politikmi na plný úvezok. Myslím, že sa to podarilo, je to úspech a to nás teší. Čo sa týka zachovania princíp partnerstva, princípov partnerstva, sme odhodlaní na ďalej článku 6 nariadenia, čo sa týka spoločných definícií, tak ako som už spomenul, partnerské dohody musia byť naďalej povinné pre všetky členské štáty. Ďalej návrhy rady by prenechali členským štátom možnosť zvoliť si niektoré integrované nástroje územnej spolupráce. My si myslíme, že by sa o mnoho viac mali využívať tieto nástroje v členských štátoch a mala by sa zaviesť povinnosť zapojenia všetkých fondov, aby sa plnili stanovené ciele v rámci koheznej politiky Tiež je nám ľúto, že je príliš nízky rozpočet odsúhlasený pre územnú spoluprácu v EÚ. Mali by sme tieto prostriedky navýšiť, zhruba 30 prostriedkov skôznej politiky by sa malo vyšleniť na túto prioritu. Ďalej, je dôležité z pohľadu nášho výboru naďalej intenzívne s vami spolupracovať na všetkých týchto tematických oblastiach s celým výborom a so spravodajcami, ktorí sú ochotní sa v tomto smere angažovať budúcnosti, ak by sme boli prizvaní na rokovania e, výboru pre regionálny rozvoj o pokroku e, spracovania niektorých tém v našom výbore, to by sme uvítali. Ďalej ešte téma, ktorá sa často zanedbáva a pritom je naozaj nevyhnutná a síce ide o komunikáciu. Tá je dôležitá osobitne na regionálnej úrovni pri otvorení Európskeho týždňa regionov a miest – Mladí ľudia, ktorých sme pozvali, aby sa vyjadrili, podľa nich politika je 80 e, e, založená na komunikácii. Nebudeme sa teraz baviť o tom, či to percento sedí alebo nie, ale bez komunikácie politika nemôže byť efektívna a úspešná. Neviem, či tento mladý človek, ktorý to povedal, preháňal. V každom prípade e, pomenoval veľmi dôležitú vec. A práve preto v našom výbore k tomu pristupujeme s veľkou vážnosťou a vytvorili sme s Európskym združením regionov a miest Alianciu pre kohéziu. Zahrňa viac ako 12 tisíc signatárov jednotlivých, viac ako 130 regiónov, viac ako 130 miest Európskej únie a dajme tomu Aj UEFA jedného dňa prišla osloviť nás so žiadosťou o podpis tohto dokumentu. Ich motivácia bola taká, že šport a osobitne futbal zohráva veľmi významnú úlohu v rámci e, sociálnej súdržnosti a práve v tomto kontexte sa chceli oni sa súčasťou tejto iniciatívy pri prečnosti ďalších majstrovstiev sa chystáme vyčleniť 600 miliónov eur z európskych prostriedkov na podporu tohto podujatia. Teda aj v tomto smere spolupráca má význam. Pán predseda, aj vy ste podpísali toto vyhlásenie, za to vám ďakujem. Chcel by som navrhnúť všetkým vám, ktorí by ste mali takéto podobné želanie, chceli by ste sa aj vy chytiť tohto príkladu ak by ste si želali aj vy podpísať, máme tu prítomného delegáta výbor regiónov, o ktorého je možné podpísať toto vyhlásenie. V každom prípade takáto forma spolupráce je pre nás dôležitá a už má aj konkrétne výsledky ešte predtým, ako sa vlastne rozbehla. Nebudem tu popisovať podrobne, čo sa podarilo dosiahnuť, ale mnoho potenciálnych obáv sa vlastne rozplynulo a to je pozitívne. Komisár Oettinger vlastne umiestni loptu e, uprostred ihriska, ale nevyznačil, kde budú bránky. A my sme sa snažili v toto smer na ňo nadviazať a napraviť to. Naši partneri sa zhoduje na tom, že výsledky sa dostavia až v závere. Je to ako pri maratóne. Začali sme zhruba pred rokom, teraz sa blížime k finálnemu šprintu. Je to trošku odlišné od bežného maratónu, pretože v bežnom maratóne tam viete, kedy to skončí. Viete si vypočítať vynaložené úsilie, aby vám sily stačili až do konca. Tu ten koniec je tak trochu pohyblivý, môže sa pohybovať jedným či druhým smerom. Teda vyžaduje si toho prispôsobenie športového výkonu, ak to môžem takto povedať. A preto by vo výbor regiónov aj pri príležitosti našeho 25. výročia existencie teraz chceme bojovať naďalej za plnenie tohto cieľa. Myslím, že nám všetkým záleží na tom, aby sme robili všetko preto, aby ďalšie programovacie obdobie pre politiku súdržnosti naďalej pripísalo koheznej politike rovnaký význam ako aj v minulosti, aby toto zapadalo do budúcich cieľov a aby všetci tí, ktorí veria v budúcnosť kohezie, aby sa im dalo zapravdu, nie tým, ktorí ju spochybňujú. Je to veľmi dobrá metóda, metóda na viacerých úrovniach, ktorá je schopná vysporiadať sa s aktuálnymi výzvami. A o to sa teraz musíme všetci spoločne snažiť. Musíme presvedčiť tých, ktorí ešte nie sú presvedčení, aby sa najskôr dohodli o viacročnom finančnom rámci. Výbor regiónov nie je súčasťou týchto rokovaní, nemáme priestor nejako osloviť priamo ministrov ani premiérov, ktorí sú kľúčoví pri rokovaniach. Ale máme svoje cesty. Et ensemble, je crois que nous avons là, euh, dans les jours, semaines et mois, teda v najbližších týždňoch, mesiacoch eh, nás čaká ešte eh, veľmi veľké úsilie. Na to sa musíme sústrediť, tak aby to ďalšie programovacie obdobie bolo ešte väčším úspechom ako v minulosti na prospech všetkým Európanom. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, za túto veľmi oduševnené vyjadrenie tu v našom výbore. Chcel by som oceniť vaše neochvejné úsilie, najmä týchto chvíľach v snahe maximalizovať podporu pre politiku súdržnosti. Je to e, naša spoločná úloha a čaká nás e, konkrétne v najbližších týždňoch a mesiacoch ešte veľa práce. Musíme prijať rozhodnutia, ktoré budú ovplyvňovať životy našich občanov v najbližších desaťročiach a tiež budú mať vplyv aj na koheznú politiku samotnú. Dám teraz slovo k svojim kolegom. Začína Martina Mišel. Ďakujem. Vážny pán predseda, drahý Karl Heinz, my sa poznáme už dlho z výboru regiónov. Ja som tam pôsobila 10 rokov Myslím, že môžem teda opravnene povedať, že som e, tam vlastne vychodila svoje detské topánky, preto som si aj vďaka tomu vybudovala veľmi e, osobitný vzťah výboru regiónov. Tam som vlastne politicky vyrástla práve vzhľadom na tieto nové výzvy, ktoré sú pred nami. Myslím, že je čoraz jasnejšie, e, že musíme priamo osloviť občanov a výbor regiónov práve schvaluje rozhodnutia, preveruje, teda analizuje rozhodnutia Európskej inštitúcií z hľadiska ich dopadov na občanov. Myslím, že presne ako výbor regiónov, aj my sa musíme snažiť uberať touto spoločnou cestou, čo sa týka pokusov Rady a komisie, e, snažiť sa čoraz viac centralizovať príjmaní rozhodnutí. Tu práve úloha regionálnych e, subjektov samozpráv sa musí posilniť o mnoho viac. Myslím, že si to vyžaduje spoločnú stratégiu voči voči komisii a rade. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja neustále tu vo výbore na to upozorňujem že je nepripustné, aby regionálna úroveň nebola zakomponovaná do rozhodovania o strategických cieľoch. To som teda chcela ešte v tejto chvíli zdôrazniť. Dozvedela som sa, že ku koncu roka ako predseda výboru regionov končíš. Chcela by som pri tejto príležitosti aj v mene svojej politickej skupiny sa ti srdečne poďakovať za e, tvoju osobnú odhodlanosť, nasadenie v snahe presadzovať záujmy regiónov, regionálnych územných celkov. A dúfam, že výbor regiónov, a o tom napokon nepochybujem, nájde dôstojného následníka alebo následničku. Ani to by nebolo zlé a že budeme môcť e, naďalej pokračovať e, rovnako efektívne spolupráci, ako e, tomu ja aj doteraz. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne, Martina, za socialistov dostane slovo mestre Martin de Malago. Ďakujem. Dobrý deň. Chcela by som sa poďakovať srdečne nielen za vašu prezentáciu tu dnes ráno, ale za tiež prácu, ktorú robíte. Prejavili ste e, veľkú odhodlanosť e, a to dlhodobo. Veľmi sa mi páčila vaša prezentácia a tiež osobné názory, ktoré ste v nej predniesli. Ako správne poznamenávate, sme teraz v zásadnom bode, pretože sa rozbieha e, diskusia o viacročnom finančnom rámci, rozhoduje sa o sumách, ktoré budú k dispozícii a to sú veľké výzvy. A ja s vami súhlasím v tom, čo hovoríte, že čo sa týka čistých prispievateľov, že samotná táto myšlienka je v rozpore s európskym projektom, že sa budeme snažiť o, zlepšovať o zlepšovanie Európy, o solidaritu. Je to však súčasťou širšej diskusie v časoch, keď vieme, že sa vzmáha euroskepticizmus Okrem toho vieme, že sa prejaví aj dopad Brexitu. V mnohých krajinách eh, sa eh, retorika výrazne posunula, teda najmä spomedzi krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi. Ak sa na to budeme príliš sústrediť, tak to podkope politiku súdržnosti. Mňa veľmi znepokojuje, že keď sa pozriem na tento proces, chcem sa zamerať čo najviac na to, ako skutočne zlepšiť koheznú politiku, Nechceme, aby to upadlo do zabudnutia. Krajina, ktorá prijíma prostriedky, ktorá je vystavená rôznym výzvam v mnohých regiónoch, v plnení e, cieľov a taktiež miery absorpcie prostriedkov e, vzhľadom na stanovené podmienky, mieru uznávania. Obávam sa, že zabudneme na niektoré veľmi zásadné veci tomto dení, dajme tomu tematická koncentrácia, nedostatočne precízne popísaný proces, čo týka koncentrácie, ďalej miera financovania, ďalej um, ekonomické podmienky a tiež to, že niektoré regióny naozaj potrebujú tieto prostriedky z politiky súdržnosti a už preukázali, že vykazujú deficit hľadiska príjmania týchto prostriedkov, teda je to začarovaný kruh. Je dôležité zlepšiť životy našich občanov. Nechceme im dokazovať, že sú slabí, aby získali nárok na tieto prostriedky. Rozšírilo sa tu niečo ako vtip – že viedročný finančný rámec vlastne bude okresávať práve tieto oblasti, regióny ako Kosoldovača, Dovača, alebo iné mnohé regióny v Španielsku aj v mnohých iných krajinách EÚ musia hľadať riešenia pre našich občanov. Pretože v konečnom dôsledku nám všetkým ide o záujmy našich občanov. Ďakujem ešte raz za vaše vyjadrenia. Merci beaucoup. Ďakujem, Stefan Bižu, skupina Hrňu. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán predseda výboru regionov. Ja patrím k tým 60% nových europoslancov a už teraz si uvedomujem význam inštitúcie, ktorej predsedáte. Eh, je teda eh, tá sila a inteligencia, ktoré charakterizovali vaše vystúpenie, sú eh, veľmi pozoruhodné a ďakujem vám, že sa, ste sa rozhodli podeliť s nami o vaše postrehy. Teraz význam vášho regi- vášho výboru pre regióny, regióny, ktoré sú e, blízke či vzdialené. E, hovorili ste aj o investíciách do rozvoja týchto regiónov a e, samozrejme je to potrebné aj z hľadiska tvorby zamestnanosti, ktorú potrebujeme. Potrebujeme aj podnietiť e, lokálne iniciatívy. Je ich veľa, ale príliš často naražajú na ťažkosti a zložitosť európskej administratívy. Chcel by som sa vás pýtať, e, aké cesty existujú k zjednodušeniu. Zjednodušenie nevylučuje kontrolu ale e, je potrebná kontrola, ale aj podpora iniciatív. Zaujímalo by ma, aké vy máte aj osobné skúsenosti s tým a čo si myslíte, aká by bola tá správna metóda na konkrétne vyjadrenie zjednodušenia e, zapájania sa Európy do regiónov. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú otázku. Elfonsi. Zelený. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, ďakujem vám za vaše vystúpenie v ktorom sme mohli konštatovať eh, pozoruhodnú konvergenciu pohľadov, eh, ktoré s vami zdieľame. Eh, my v našom výbore regi a s vašou prácou vo výbore regionov. Je to je dôležité, aby sme v tom pokračovali a pok- a popri tejto konvergencii cieľov. Nemali by sme viac rozmýšľať o možnosti konvergencie postupov. E, to znamená, že konvergencie v konkrétnej praxi. V dokumentácii, ktorú som dostal, som čítal o návrhu výboru regionov, ktorý ste predložili. E, a vzhľadom na to, že pani van den Leiden vo svojom vystúpení hovorila o možnosti vymedziť eh, obmedzený Erasmus, eh, chcel by som navrhnúť tvorbu Erasmu eh, území, ktorý by sa mohol presadzovať na, európsko, na, na európskej úrovni. Ak by podľa vášho názoru bolo možné e, dať do pohybu takúto iniciatívu. Ďakujem. Teraz e, odozdávam slovo pánovi predsedovi, aby odpovedal na otázky kolegov. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, za vaše otázky, ktoré napokon e, potvrdzujú to, čo je najdôležitejšie a to je tá konvergencia. Nemusíme vždy so všetkým súhlasiť a s každým súhlasiť, ale existujú tu zásadné e, výzvy, kde je potrebné dosiahnuť konvergenciu. A táto konvergencia už e, veľmi pozoruhodným spôsobom existuje v niektorých oblastiach výboru regionov, pretože je tu jedna vec, ktorá je spoločná pre nás všetkých na miestnej alebo regionálnej úrovni musíte byť pragmatici e, a niekedy vás to núti naozaj, aby ste prekonávali niektoré e, teoretické alebo praktické nezhody so, s vašimi kolegami. To je niečo, čo som sa poučil z mnohých rokov môjho fungovania vo výbore regionov, v podstate už od začiatku tohto tisícročia a vždy na mňa veľmi zapôsobila táto možnosť hľadať a nachádzať konsenzus o niekedy veľmi rozporúplných otázkach, napríklad pokiaľ ide o všeobecnú politiku a jej uplatňovanie priamo v teréne. Um, E, týka sa to e, e, veci, aj veci, o ktorých hovoríte a toho dokumentu. Skutočne hovorím teraz na základe svojich skúseností s riadením života v regióne. Lebo som a hovoríme tu teda o kombinácii inteligentnej politiky a využívania finančných nástrojov, čo umožňuje dosiahnuť pákový efekt, ako aj návratnosť finančných prostriedkov. To sa musí robiť pragmatickým a flexibilným spôsobom na základe uplatňovania kritérií paktu stability. Kombinácia týchto troch prvkov je nevyhnutná a je to skutočne eh, to, čo je dôležité, aby sme dosiahli úspech, ale vyžaduje si to súčinnosť všetkých. Od tých ľudí, ktorých je niekedy ťažké presvedčiť. My hovoríme v Nemčine šbachcenul fetišizm. Neviem, či sa to dá preložiť ale myslím si, že snáď rozumiete, že o čom chcem hovoriť. Je teda potrebné E, tu dosiahnuť vývoj, ale ten vývoj treba dosiahnuť aj na miestnej úrovni, e, na riadení na miestnej úrovni. Treba postupovať tvorým spôsobom. Napríklad, pokiaľ ide o Európsku investičnú banku, tej sa veľmi dobre darí, pokiaľ ide o úroveň stredného riadenia a jeho predstavitelia e, sú veľmi často požadovaní, aby sa hneď od začiatku zapájali do prípravy projektov. Tu zostáva toho veľa urobiť, ale samozrejme je možné ako už niektorí hovorili, zjednodušiť tento systém. Vždy je potrebné, aby sa využívali získané skúsenosti a pri každej príležitosti je možné e, na základe skúsenosti dosiahnuť zlepšenie. Ale sú tu aj isté komplikácie. Hovoril som už o tom v súvislosti s územnou súdržnosťou e, je potrebné, aby a, sme zjednodušili mnohé veci, ale nie je to výzva iba pre európske inštitúcie, ale aj pre ľudí priamo v teréne. Ja som veľa pracoval v oblasti cezhraničnej spolupráce eh, a eh, prihraničných regiónov. Sú eh, situácie, že E, jednotlivé štáty rozdielným spôsobom uplatňujú e, spoločné pravidla. A to znamená, že e, tie pravidla sú rôznym spôsobom interpretované. Majú dva rozdielne výklady. To si teda vyžaduje, aby sme sa všetci snažili zlepšiť to, čo môžeme robiť na operatívnej úrovni. Zostáva ešte veľmi široká otázka solidarity. Používam toto slovo, pretože nenachádzam hodnejšie slovo, ale považujem ho za eh, vhodné. Nechceme však hovoriť o naivnom prístupe k solidarite, ktorý znamená, že bohatší by mali eh, sa deliť o peniaze s tými, ktorí sú chudobnejší. Ale pri skutočnej solidarite ide o spoločný záujem. A chceme, aby sme na tomto malom kontinente, ktorým je Európska únia, Európa, eh, ktorý má eh, veľmi závažné pravidlá. Keď chceme byť úspešní v dnešnom svete, v svete zajtrajška, musíme byť oveľa súdržnejší. E, súdržnosť je absolútne nevyhnutná. A práve táto súdržnosť musí prispieť k tomu, aby sa e, tá situácia na celom kontinente e, vyrovnávala. To sa teda týka všetkých. A je to niečo, k čomu treba neprestajne vyzývať. E, ale musíme byť reálni, pretože nemôžeme samozrejme zostať iba na úrovni takýchto e, vyhlásení. V e, praxi je to už náročnejšie. Brexit je pre mňa sklamaním, ako pre mnohých, ale naučil som sa pritom niekoľko vecí. Ja e, si už dlhšie hlboko vážim funkciu speakera, e, predsedu britského parlamentu. E, včera som sledovala, ako vo Westminsteri volili nového predsedu. To je niečo, čo sa však len ťažko niekedy spája s určitou predstavou demokracie ale to, čo ma teší v tejto situácii, ktorá nás všetkých dosť zaskočila, je, že som podrobným spôsobom mohol sledovať to, ako bývali ehm, že bolo možné sledovať v priamom prenose ehm, všetky tieto udalosti v parlamente. A hovorilo sa o referende. Referendum je jedna mimoriadne e, vážna vec. A to, čo sa udialo v, v Británii, bude mať e, dopad na nás všetkých a ešte dlho. Ale e, čo sa ukázalo, je, že nie je až také ľahké vystúpiť z Európskej únie a pokiaľ k tomu dôjde, tak eh, prehrávajú všetci. Dúfam, že to bude mať eh, vplyv na celý súbor 27 krajín, ktoré ešte tvoria Európsku úniu. A my v, vo výbore regionov sme boli mimoriadne smutní z rozhodnutia uh, o, e, rady e, o tom, že sa neotvoria prístupové rokovania so Severným Macedónskom a s Albánskom. Ja som e, bol v Skopie, hovoril som s ľuďmi v Skopie a aj z Albánska viem, že veľmi ťažko znašajú túto skutočnosť, lebo to považujeme za strategickú chybu Európskej únie, ale táto E, poznámka sa netýka e, politiky súdržnosti, ale skôr sa týka budúcnosti európskej súdržnosti. E, schopnosť obcí miestnych samozpráv investovať, to je veľmi dôležitá vec. Ak chceme skutočne zvýšiť e, príťažlivosť Európskej únie, je potrebné, aby sa e, robili e, inteligentné rozhodnutia o investíciách. Hovoríme tu o inteligentných investíciách a v tomto prípade je dôležité, aby táto schopnosť investovať bola skutočne mobilizovaná v podmienkach um, koherentnej rozpočtovej politiky. Toto je zásadný prvok uh, politiky na miestnej a regionálnej úrovni. Takáto um, je potrebné takýmto spôsobom zabezpečiť fungovanie, fungovanie všeobecných e, služieb. A týka sa to napríklad aj e, ubytovania, a to aj v bohatých regiónoch. Je čoraz viac ľudí, ktorí si nedokážu nájsť vhodné a primerané bývanie. A tu samozrejme je potrebné, aby sa pracovalo na všetkých úrovniach. A Teraz ešte vrátim k ďalšiemu návrhu. E, to znamená Erasmus. To je, myslím si, že tá myšlienka tohto e, Erasmu je veľmi dobrá, lebo v e, v nedelu som sa zúčastnil na pozvanie priateľa podujatia v postupimi v Nemecku a tam bol skutočne, skutočne na mňa zapôsobil, že som tam videl um, mladý pár a boli tam aj s dieťaťom a hovorili, že toto dieťa, to je dieťa Erasmu. A rozprávali o všetkých svojich e, skúsenostiach a takisto mnohí ďalší sa so mnou podelili o svoje skúsenosti s tým, ako im Erasmus otvoril oči a ducha a myslím si, že toto je veľmi dôležité. Rozšírenie tohto úsilia aj na ďalších ľudí a nielen na študentov vysokých škôl je veľmi dôležité. A keby sa tak dalo urobiť aj napríklad v duchu tej myšlienky, ktorá tu odznela, že e, by to mal byť Erasmus pre e, osoby, ktoré pracujú na miestnej úrovni, aby sa mohli pozrieť ako, alebo naučiť, ako sa veci robia inde. Myslím si, že tá myšlienka je veľmi dobrá a mohli by sa teda organizovať takéto výmeny, nie, samozrejme ako spôsob e, hľadania e, spôsobu, e, ako stráviť svoju dovolenku, ale skôr ide o to, aby sa takýmto spôsobom prispelo k ďalšiemu vývoju Európskej únii. Ďakujem ešte raz za e, tento návrh a Ďakujem aj vášmu výboru za veľmi dobrú e, prácu. E, máte tu veľmi dobré prostredie, dobrú atmosféru, dobrý tým. a vždy máme my 8-mesačný skrz za tým, čo sa deje v Európskom parlamente, a pokiaľ ide o naše voľby a e, verím ale, že e, naše e, 25-ročné výročie, e, ktoré sa bude oslavovať 5 e, e, decembra si skutočne oslavíme. My žijeme trocha v, v podstate v nejakom za Európskym parlamentom, ale e, je dôležité, aby sme e, robili niečo, o čom som ja absolútne presvedčený, hoci viete teda, že už e, od februára budúceho roka nebudem predsedom, a to je, že nebudeme mať len dve predsedníctva, ktoré sa e, vymieňajú, ale budeme mať práve miesto prvého, prvej podpredsedničky že sa bude vypracovať program na 5 rokov a že sa takýmto spôsobom budú deliť úlohy. Toto je veľmi e, konkrétny čin. Môj kolega Mako Makula e, začal pracovať na tejto téme. Ja v tom budem pokračovať a myslím si, že je to dôležité, lebo výbor regionov vychádza z, vychádzal z veľkých e, myšlienok, ilúzií, niekedy sa stretol so sklamaniami, ale našiel si napokon svoju cestu, svoje témy a čo je zásadné to hovorím, e, som hovoril aj predsedníctvu parlamentu a dezignovanému predsedníctvu Európskej komisie. My sme tu jednoducho na to, aby sme vám neprestajne buď na vaše požiadanie, ale aj z vlastnej iniciatívy vám pripomínali, aký pakt urobila Európska únia s, s miestnymi a e, regionálnymi orgánmi lebo toto je všetko, toto je Európa, nie je to len Brusel, Štrasburg, Luxemburg, ale sú to predovšetkým tie miesta, kde žijú ľudia vo svojich dedinách, mestách, regiónoch. Ďakujem. Pán predseda, ja by som k tomu už nechcel nič dodávať. Predniesli ste veľmi silné slova, sú inšpiráciou aby sme pokračovali v našej práci a chcel by som, aby e, všetky vaše slova nás viedli na ceste, ako ste, pretože ste povedali veľmi silné veci o budúcnosti Európy. Ale takisto ste dali e, našu aktivitu, aktivitu v oblasti súdržnosti do perspektívy a to presne potrebujeme. Takže v mene všetkých svojich kolegov vám veľmi pekne ďakujem. A ešte raz e, vám naozaj chcem povedať, ako veľmi si vážime a ako sme si vážili vaše kroky v čele výboru regiónov. A srdečne vám ďakujem v mene výboru pre regionálny rozvoj. Naši spravodajcovia sú tu, počuli sme, že aj výbor regionov je k dispozícii a tešíme sa teda na ďalšiu spoluprácu. Merci beaucoup et bonne continuation. Un petit mot. Maintenant, je retourne au comité des régions via la passe. A teraz sa vrátim cez pasarelku do uh, výboru regionov, teda cez túto krytú chodbu. Ak chceme pochopiť komplikovanosť Európskej únie, stačí prejsť eh, cez tú spojovaciu chodbu medzi výborom regiónov a Európskym parlamentom. A to je taká moja filozofia a pozývam vás, aby ste si to tiež vyskúšali. Yeah. Myslím si, že to bola naozaj veľmi pozitívna výmena. Aspoň ja som si to veľmi ocenil a je dobré, že tu máme tú alianciu za súdržnosť. A viem, že aj európsky eh, poslanci podpíšu túto alianciu a bude to teda efektívne. Prejdeme k bodu 9 nášho programu. A to je posledný bod dnes predpoludním. Týka sa to výmeny názorov o absolutóriu za všeobecný rozpočet na rok 2018. Posledná etapa cyklu v rozpočte je práve to absolutórium Eh, výbor na kontrolu rozpočtu eh, momentálne pripracuje, pripravuje eh, absolutorium pre Európsku komisiu a pre všetky ostatné inštitúcie a orgány EÚ, ktoré dostávajú fondy z rozpočtu únie. Výsledok tohto konania je taký trojaký, teda môže tam byť udelenie absolutória výhrady alebo neudelenie je, bolo rozhodnuté vypracovať stanovisko k vykonávaniu rozpočtu komisie, pokiaľ ide o čas 3 rozpočtu, to je približne 95 celku. Našim spravodajcom, našou spravodajkyňou, ktorá je tu medzi nami, naša spravodajkyňa nám predniesie prvé uh, úvahy na túto tému, veľmi radi si ju vypočujeme a potom to 4. a 5. Novem- decembra mm, bude prezentované pred celým výborom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ako každý rok, aj tento rok má náš výbor prispieť k tomu procesu absolutória, pokiaľ ide o implementácie rozpočtu Európskej komisie. Ja by som chcela dnes v krátkosti načrtnúť hlavné prvky, ktoré považujem za dôležité zohľadniť v správe nášho výboru, pokiaľ ide o politiku roz, e, súdržnosti. Zameranie na ekonomické, sociálne a územné súdržnosť, to je jedna b v rozpočte, to je kľúčové na zabezpečenie toho, aby žiadny región našej únie nezaostával. Uh, aby sme sa naďalej vyhýbali smerom k rýchlemu zníženiu rozdielov medzi rôznymi oblastiami únie. Tieto ciele e, sa implementujú najmä e, prostredníctvom Fondu regionálneho rozvoja, Fondu súdržnosti a Európskeho sociálneho fondu. V roku 2018 Európsky dvor auditorov hodnotil 23,6 miliard eur, ktoré boli vynaložené v rámci tejto politickej oblasti takmer trojnásobok auditovanej sumy za rok 2017. V prvom rade by som chcela vyzvihnúť dôležitý aspekt, ktorý už síce bol spomenutý, ale je dôležité ešte raz sa k tomu vrátiť a to je úroveň chybovosti. Dvor auditorov k e, tejto kapitole rozpočtu súdil, že je miera chybovosti 5 čo je vyššie než na rok 2017, je to boli 3% a je to trošku viac než odhadovaná miera chybovosti za rok 2016, čo bola 4,8%, čiže pozitívny trend za posledné roky sa trošku zvrátil. Keď sa porovnajú rôzne oblasti politiky rozpočtu od roku 2018, treba vyzdvihnúť to, že to, čo sa zameriava na ekonomickú, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť, predstavuje najvyššiu mieru chybovosti. Avšak je dôležité e, jasne sa vyjadriť v tejto veci. Miera chybovosti neznamená automatický podvod. E, táto štatistika predstavuje odhadované percento peňazí vyplatených z rozpočtu EÚ beneficientom napriek tomu, že nebola plná e, zhoda s pravidlami. No aj tak, ako e, rozpočtový orgán zodpovedný za absolutórium je našou povinnosťou pochopiť dôvody e, takýchto odchyliek v zmysle výročnej správy Dvora auditorov o implementácii do rozpočtu týkajúceho sa roku 2018. Tri hlavné chyby boli tieto až do 4 v súvislosti s oprávnenými či neoprávnenými e, výsledkami 40 e, nezhoda s e, pravidlami a 11 nedostatočne podporné dokumenty. Teraz miera absorpcie. To je ďalší dôležitý prvok a myslím si, že výbor REGI by sa na to mal vo svojom stanovisku o implementácii rozpočtu zamerať. Tento indikátor meria pomer mm, udelených dotácií EÚ, ktorý bol vyplatený beneficientovi alebo skupine beneficientom. Správa dvoru auditorov o implementácii rozpočtu na finančný rok 2018 ukazuje, že Treba popracovať na zvýšení miery absorpcie Európskych štruktúr, Európskeho štruktúrneho investičného fondu. Do konca roku 2018 iba 27,3 celkových alokácií na e, celý viacročný finančný rámec e, bola členským štátom vyplatená. Táto hodnota je ešte nižšia než miera absorpcie v roku 2011 korešpondujúci rok e, predchádzajúceho viazačného finančného rámca, ktorý bol na roky 2007 až 2013. Iba v niekoľkých členských štátoch sa absorpcia fondov ESI e, zvyšuje v súčasnom VFR rýchlejšie než predošlom a otázka absorpcie e, sa musí efektívne riešiť. Nízke miery absorpcie na konci programového obdobia môžu viesť k tomu, že sa príliš rýchlo využijú ostávajúce peniaze vynaložia sa prostriedky, aby sa zvýšila miera absorpcie, čím by sa ale negovali konkrétne výsledky e, politických opatrení. Silnejšia spolupráca medzi Európskou komisiou a národnými orgánmi spolu s promptným príjmaním potrebného legislatívneho rámca môže pomôcť predísť opakovaniu takejto situácie v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť v stanovisku, sa týka práce národných kontrolných orgánov. E, úloha, ktorú zohrávajú pri monitorovaní využívania európskych fondov je veľmi kľúčová. V roku 2018 Európsky dvor auditorov e, vyzdvihol slavé stránky, ktoré súvisia najmä s pracovnými metódami a niektoré orgány auditu teda uplatňujú takéto pracovné metódy, najmä pokiaľ ide o metódy výberu vzorky a dokumentácie úloh, ktoré sa vykonávajú v procese auditu. Napriek dobrým osvedčeným praktikám, e, ktoré už máme, je potrebné aj zlepšenie. A v neposlednom rade by som chcela e, zopakovať, e, pokiaľ ide o absolutorium za rok 2017, je dôležité mať hladký, spolahlivý systém merania. Ak chceme posúdiť dosah a mm, mm, úspechy politiky súdržnosti, potrebujeme indikátory, ktoré nám dajú korektné informácie a budú vychádzať z kvalitných, spolahlivých údajov. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na názory tieňových spravodajcov a kolegov, aby som pripravila text, ktorý zohľadňuje priority nášho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto prvú úvahu. Myslím si, že už je to veľmi pokročilé, je to dobrý návrh. A teraz dám samozrejme slovo tieňovým spravodajcom. Ako prvý Kristian Vinia za Reniu. Ďakujem, pán predseda. Áno, je to také včasné stanovisko, súhlasím s kolegyňou Teším sa na spoluprácu s ňou. Všimol som si v tom, čo hovorila e, dnes predpolovník komisia e, na Margo chýb a aj to, že teda chyby nemusia byť e, nevyhnutne podvody. Niektoré tie chyby sú spôsobené tendenciou členských štátov E, doplňať ešte niečo k tej legislatíve EÚ. A my ako obhajcovia regionálnej politiky by sme mm, mali veľmi pozorne sledovať politické účinky. Ja som to videl v správe e, taký veľmi zaujímavý príklad z Poľska, kde polský štát ešte niečo doplnil k tomu nariadeniu a tým pádom vznikol pre niektorých beneficiantov veľký chaos. A vždy to zhádzajú na nariadenie o EU, e, teda nariadenie EU, ak je to nejasné, ale nevždy je úplne zrejme, čo vyplýva naozaj z nariadenia, čo vyplýva z rozhodnutí národných parlamentov alebo národných vlád, alebo dokonca čo sú rozhodnutia e, riadiacich orgánov. A myslím si, že by sme mali e, sa snažiť e, diferencovať e, a vyjasniť túto diferenciáciu aj pre beneficientov, pretože inak sa to spolitizuje a my budeme obviňovaní za veci, ktoré sú vlastne v rukách národných vlád. Takže myslím si, že tu treba byť opatrný. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Za ostatné politické skupiny hlási sa niekto o slovo? Zatiaľ sa nikto neprihlásil ako tieňový spravodajca. Pán kolega Brok. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa mňa je veľmi dôležité vyhodnotiť rozpočet za rok 2018. Teraz sme uprostred obdobia 2014-2020. A počuli sme, že neslobodno zabudnú na žiadny región. V roku 2016 niekoľko krajín zmenilo svoj správny systém a medzi týmito krajinami bola aj Litva. Ale pokiaľ ide o obdobie 2021-2027, počúvame, že štatistické údaje ešte neboli zozbierané na dostatočnej úrovni. A treba zohľadniť tento administratívny systém v členských štátoch a aj štatistiku, pretože to bude mať dopad na rozpočtové oblasti. Pokiaľ ide o mieru chybovosti, konštatujeme, že miera chybovosti sa e, v niektorých oblastiach zvyšuje, aj keď všeobecná miera chybovosti má skôr tendenciu klesať. A zdá by sme mali viac zohľadňovať prípady podvodov, pretože v niektorých prípadoch ide o podvod. Myslím si, že to je dôležitý aspekt. pokiaľ ide o to, čo je realizovateľné na národnej úrovni, aké sú tam obmedzenia, niekedy je tam až ten účinok, že príliš veľká flexibilita mm, dáva členským štátom voľnú ruku zaviesť tam nejaké obmedzenia, nejaké doplnky a zvyšuje sa tým potom administratívna záťaž. A preto efektívne využitie fondov sa spomaluje aj e, meška niekoľko rokov. A potom sa celý program musí mm, zrealizovať vo veľmi krátkom období, na konci tohto procesu. Takže je veľmi dôležité mať kontrolný mechanizmus, aby nedochádzalo k takýmto problémom, aby nedochádzalo k meškaniu. my povolujeme N plus 3 a možno práve preto je tu akýsi nedostatok zodpovednosti. Ten mechanizmus N plus 3 by sa mal uplatňovať v celosti iba v niektorých prípadoch. A niektoré členské štáty na to nie sú pripravené, tak by sme možno nemali uplatňovať ten mechanizmus N plus 3. na národnej úrovni sa vlastne tie najdôležitejšie veci dejú na úrovni vlády. Ale mali by sme do toho zapojiť viac aj parlamenty do celého toho procesu, aj regionálne parlamenty, pretože parlamenty tak na národnej ako regionálnej úrovni sú istými pozorovateľmi zatiaľ pritom by mohli mať významnejšiu úlohu, najmä ak centrálna vláda nerobí všetko, ako by sa malo zabúdať na niektoré veci. Myslím si, že zapojenie parlamentu by tomu procesu pomohlo zvýšiť efektívnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím politické skupiny, aby nás informovali o tom, kto sú tieňoví spravodajcovia aby teda kolegyňa mohla v čo najlepších podmienkach zrealizovať svoju prácu, aby nám teda svoju, na, svoj návrh stanoviska mohla na ďalšej schôzi predstaviť, teda 4. 5. decembra. Ešte raz ďakujem. Tým sa dostávame k záveru našej schôdze. Schôdza koordinátorov bola včera. Dali sme vám zoznam rozhodnutí, a ak nebudú výhrady z vašej strany, môžeme považovať tieto rozhodnutia za schválené a opäť sa stretneme na budúcej schôdzi 4. decembra o 14.30 a 5. decembra o 9. bude schôdza pokračovať. Prajem vám ešte pekný zvyšok týždňa. Dovidenia čoskoro.